hlasovanie eh, bude figurovať aj zo zápisnice z tohto zasadnutia. Ak nikto nemá žiadnu pripomienku, tak eh, toto menovanie bude eh,